musím e, to uvieť na správnu mieru a e, e, zajtra akože uvidím ako to dopadne. Ďakujem veľmi pekne, pani Luling. Rozpráva k tejto problematike je uzatvorená. Hlasovať sa bude zajtra o 12. Ďalším bodom programu je správa pani Hübnerovej nástroje s rozdelením rizika určené členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia záväz, závažné ťažkosti v závislosti s ich finančnou situáciou. Na začiatku rozpravy by som chcel povedať, že budem sa dávať veľký pozor na rečnícky čas. Máme e, e, e ukončiť do 21 hodiny. Nechcel by som to predlžovať, takže najprv pani e, Hübnerová 5 minút. Máte slovo. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený komisár, vážený kolegovia. Za posledného dva a pol roka veľká väčšina vystúpení v tomto, ktoré začínala tým Európa potrebuje raz a dnes to poviem znova. E, balíky e, úsporných opatrení nevytvárajú rast pretože nefunguje bankový sektor a je tu veľká, veľká neochota riskovať. Preto potrebujeme jednoducho uvoľniť garancie a dať možnosti súkromného sektoru zabezpečiť rast a zrealizovať projekty tvorby pracovných príležitostí pre všetkým financované cez koheznú politiku EÚ a cez tento kontext mobilizovať všetky zdroje, ktoré teoreticky máme k dispozícii, ktoré môžu spustiť rast. A tie si vyžadujú mimoriadne opatrenia. O tom je tento legislatívny návrh. Umožňuje vytvorenie nástroja na na prerozdelenie rizika s cieľom uľahčiť absorpciu Európskeho regionálneho, fondu regionálneho rozvoja kohezného fondu, ktoré je určené pre tie členské štáty, ktoré majú programy EÚ a Medzinárodného menového fondu. Tieto krajiny a predovšetkým Grécko má infraštruktúru a produktívne investičné projekty, ktorých realizácia bola zablokovaná nedostatkom e, súkromného spolufinancovania. Je to predovšetkým prípad oblasti dopravy a životného prostredia, e, projekty infraštruktúry, ktoré sú zdaňované a teda vy E, prinášajú. E, Primiatranie teda môže byť financované z kolíznej politiky. A sú to tie investície do projektov, kde je obmedzená e, štátna pomoc pravidlami pre štátnu pomoc. Tieto projekty sú ohrozené tým, že sa nezrealizujú jednoducho preto, že súkromní investori a banky buď nemajú dostatočnú likviditu, aby podporovali tieto projekty, alebo jednoducho už nie sú ochotné znášať riziko a investovať za súčasných okolností. Toto opatrenie predpokladá aj možnosť zafinancovať iné projekty, ktoré nie sú spolufinancované z programov koheznej politiky, ale ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov e, politiky koheznosti a prinášajú významný prínos stratégii Európy pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Tieto navrhnuté opatrenie zrealizuje komisia na požiadavku členských štátov, ktorých sa to týka po e, dohode s, e, s investičnou bankou alebo s inými bankami. Konkrétny členský štát musí predložiť oficiálnu požiadavku na komisiu, v tom uvedie konkrétne projekty a potreby ich financovania, ktoré by sa mali zafinancovať týmto nástrom s rozdelením rizika. Komisia vyhodnotí žiadosť, e, vytvorí a spoločne bude riadiť s investičnou bankou celý projekt. V návrhu sú konkrétne postupy popísané tak, ako sa vytvorí takýto nástroj s rozdelením rizika. Takisto sa tam uvádza rozpočtový limit pre tento nástroj a hovorí sa tam o tom, že tam nie sú nejaké prípadné záväzky pre eh, rozpočet EÚ ani členského štátu, ktoré by prekročili finančné alokácie určené pre tento nástroj s rozdelením rizika. Komisia zabezpečí, že len tie projekty, eh, ktoré je prijaté priaznivé rozhodnutie financovania cez EIB alebo iné inštitúcie e budú môcť byť financované cez tento nástroj. Dúfam, že po zajtršom hlasovaní v Európskom parlamente Rada príjme toto nariadenie pomerne v krátkom čase a umožní, aby Európsky parlament a Rada mohli spoločne podpísať túto vec v máji a mohlo by to byť oficiálne zverejnené v úradnom vestníku a mohlo by to vstúpiť do platnosti v ten istý deň. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani kolegyňa. A teraz má slovo v mene komisie pán Šemeta. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. V júni 2011 Európska rada vyzvala komisiu a AIB, aby posilnila synergie medzi samotnými programmi a úniovými fondami. Cieľom bolo zvýšiť kapacitu absorbovať EÚ prostriedky a stimulovať rast a zamestnanosť a tvorbu pracovných príležitostí. V júli 2011 hlavy štátov a vlád eurozóny a EU inštitúcií rozšírili rozsah pôsobnosti tohto politického mandátu, vyzvali komisiu a EIB, aby e, lepšie využívali synergie medzi úverovými programami a úniovými fondami, medzi všetkými členskými štátmi, ktoré E, majú pomoc Európskej únie alebo Medzinárodného menového fondu. V januári 2012 Európska rada vyzvala radu, komisiu a EIB, aby zvážili možné alternatívy na posilnenie aktivít EIB na podporu rastu, vrátanie možností využívania rozpočtu únie na vyváženie kapacity financovania skupiny EIB. V oktobri 2011 komisia prijala návrh, ktorým sa zmení, mení nariadenie rady z roku 2006. Cieľom bolo umožniť využiť dostupné alokácie a programy spolufinancované Európskym, e, z Fondu Európskeho regionálneho rozvoja a kohezného fondu na zaručenie garancií záruk a úverov, ktoré poskytne EIB alebo iné národné alebo medzinárodné inštitúcie, ktoré uh, majú verejnú misiu, verejné poslanie a použiť tieto prostriedky ako záruky, tzv. nástroj s rozdelením rizika. Tie členské štáty, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou a ktoré ma požívajú finančnú pomoc, na základe niektorého existujúceho mechan- z existujúcich mechanizmov. E, majú sa tu vyriešiť zásadné problémy, ktoré majú niektoré členské štáty, konkrétne Grécko, pri získavaní súkromných finančných prostriedkov potrebných na realizáciu infra- projektov do infra- investičných projektov do infraštruktúry a, produ- a výroby, e, ktoré nemôžu byť viac financované z verejných prostriedkov. Konkrétne sa to týka projektov infraštruktúry, ktoré vytvárajú čisté príjmy a ktorých hodnota sa nedá pokryť cez grantami, ktoré by sa financovali cez nástroje politiky súdržnosti. Takisto sa týka aj o investície do výroby, kde maximálna možná štátna pomoc je limitovaná pravidlami o štátnej pomoci. Nedávne schválenie vyššej miery spolufinancovania zo strany EÚ na 95% je súčasťou odozvy EÚ na krízu. Ale nestačí to. Predovšetkým to nestačí pre projekty, ktoré vytvárajú príjmy, kde investičné náklady, e, ktoré sú pokryté príjmami, nie je možné financovať, spolufinancovať EÚ. A tento návrh je výnimkou z bežného rámca, v rámci ktorého sa realizuje politika súdržnosti a oprav, opodstatňujú ho okolnosti, ktoré vyvolala kríza. Od zverejnenia návrhu komisie prebieha intenzívna diskusia na rade, ako aj v tomto parlamente. Ja by som rád využil túto príležitosť a poďakoval sa členom výboru pre regionálnu politiku a konkrétne pani Hybnerovej za jej podporu v tomto procese. Takisto by som sa chcel poďakovať členom e, Ekon výboru a výboru rozpočtovej kontroly a ich spravodajcom za ich podporu. Zajtrašie schválenie správy pani Hybnerovej otvorí priestor pre financovanie strategických investičných projektov cez politiku v súdržnosti bez toho, aby sa navýšil európsky rozpočet určený na tieto, prostred, na tieto projekty a bez toho, aby to malo zásadný dopad na rozpočet EÚ. Uľahčí to realizáciu dôležitých dopravných a environmentálnych e, projektov do infraštruktúry čo podporí hospodárskú činnosť a tvorbu pracovných príležostí v Grécku, ktoré sú tak veľmi potrebné. Na samotnom Grécku efektívne, efektívna realizácia dôležitých projektov infraštruktúry dopravy má vytvoriť asi 50 tisíc nových pracovných príležitostí. Iné členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté súčasnou finančnou a hospodárskou krízou, môžu takisto využívať tento legislatívny návrh v Lani sa v podstate viac raz využívali prostriedky z koheznej politiky na riešenie e, problémov e, v súvislosti s krízou. E, tu bola veľmi dobrá spolupráca medzi inštitúciami, ktorá umožnila v krátkých lehotách poskytnúť pomoc. A preto vyzývam členov Európskeho parlamentu, aby podporili tento legislatívny návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďalším rečníkom eh, na jednu minútu dostáva mm, pán Revelini. Ďakujem pekne, pán predseda. Návrh eh, novelizovať toto nariadenie bude znamenať odovzdať eh, pod priamu správu komisie finančné prostriedky tých členských štátov, ktoré pre finančné ťažkosti by mohli strácať e, prostriedky na účel ako spolufinancovanie z kohezných a obdobných fondov pokiaľ by sa to rozšírilo na všetky členské štáty, a to som navrhol e, v mene nášho výboru, to by bolo veľmi dôležité pre e, viacerých krajín vrátane Talianska. E, máme rovnakú situáciu, alebo dlhú situáciu z hľadiska dlho ako Španielsko a Portugalsko. Myslím si, že programy nemajú dostatok zdrojov a nedokážu tak zabezpečiť pozitívne zmeny. Navrhované úpravy budú znamenať nie len stratu e, e, zdrojov, ale snahu na strane členských štátov lepšie zorganizovať svoje e, výdavky a lepšie ich zamerať na vlastné potreby. Finančná kríza neušetrila žiadny člen únie a Nebolo by treba e, obmedziť túto možnosť iba na niektoré štáty. To by bolo chybou. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene e, politických stran minúta a 30. Pán Pápa Stankos v mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa mňa návrh na vytvorenie tohto nástroja s rozdelením rizika vnímam pozitívne. Jeho účelom je podporiť investičné projekty do infraštruktúry, tak ako to povedala pani Hybnerová, naša spravodajkyňa. Áno, je nutné vytvoriť také aspekty, ktoré zabezpečia rast a zabezpečia konjunktúru v časoch krízy, ktorá veľmi ťažko a významným spôsobom postihuje grécke investície. Jednoducho chýbajúca likvidita a nedostatok úverov sťažujú projekty, či už v súkromnom ako aj verejnom sektore. Dámy a páni, ako viete, naozaj e, situácia v Grécku je ťažká a grécka spoločnosť e, trpí, situácia sa stále zhoršuje, nezamestnanosť mladých je na úrovni okolo 50 Komisia Európska investičná banka by mala zabezpečiť také podmienky, ktoré vyvolajú pákový efekt a preto, aby tento nástroj sa dal využívať aj spolu s inými nástrojmi a e, mohol zabezpečiť pozitívny vplyv na hospodárstvo. Ozdravenie hospodárstva je jednoducho nutné, k tomu je to nutné a je to súrne. Je súrne zabezpečiť nejaký plán na to, aby sme sa dosiah- dostali z krízy, dostali z tohto začarovaného kruhu úsporných opatrení. Ďakujem pekne. Ďalším rečník, rečničkou pani Kleva za SAD 1,5 minútu. Ďakujem za slovo. Vykonávanie programov, ktoré sa financujú e, zo štruktúrálnych fondov, vyžaduje spolúčasť súkromných verejných investorov a v členských štátoch, ktoré sú postihnuté silne hospodárskou krízou aj v dôsledku zniženia ratingu e, kvôli e, súkromnému aj verejnému zadlženiu sa skončili investície zo súkromného sektora. E, toto navrhované opatrenie predstavuje výnimku z normálneho e, naredenia o kohezných fondoch a tiež zodpovedá výnimočnej situácie v krízi. A týmto nástrojom aj komisia, aj EIB budú pokrývať rizika. A takto chceme aby e, spoluúčasť súkromných investorov sa zachovala a prekážky pri plnení koznej politiky boli odstranené. Ide o programy, ktoré už boli schválené a pre ktorých, e, ktoré slúžia rozvoju štátov a regionov a tým pádom sa dotočne nezaťažuje rozpočet. Navrhované opatrenia majú teda zabezpečiť ďalšie plnenie projektov, ktoré sa financujú z týchto fondov. Takýto príklad je Grécko, ktoré už e, tieto projekty pripravilo a teraz čaká len na zelenú. Táto iniciatíva prišla práve z najviac e, postihnutých členských štátov a preto my, e, volení zastupcov ľudí, musíme počúvať takéto návrhy a umožniť e, rýchle naplnenie. Európsky parlament takto um, sa um, zasluhuje o konkrétne riešenie krízu v členských štátoch. Ďakujem teraz pani Malesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetky zmeny nariadenia, ktoré sú určené na uľahčenie a rýchle nasadenie programov politiky súdržnosti budú mať reálne a okamžité dopady na hospodárstvo tých členských štátov, ktoré sú najviac postihnuté krízou. A preto je mimoriadne dôležité, aby sme zajtra prijali túto správu hľadom nástroja na rozdelenie rizik určené pre členské štáty, ktoré majú veľké problémy v súvislosti s ich finančnou stabilitou a tým sa poskytne členským štátom možnosť pokračovať v ich projektoch a poskytne sa aj možnosť naštartovať hospodárstvo. Takisto je dôležité, aby aj rada tieto veci schválila čo najskôr. Samozrejme, to nie je dokonalé, ale e, naša frakcia podporuje predložený kompromis, pretože reaguje na problémy, ktoré sme identifikovali v diskusii. Európska investičná banka zohráva veľmi dôležitú úlohu pri kontrole i e, financovania projektov ich na to financovanie v rámci navrhovaného nástroja. Tento nástroj e, predstavuje veľkú podporu. Je potrebné zabezpečiť, aby sme nefinancovali projekty, ktoré nemajú hospodársky zmysel. Je dôležité, aby e, sa vopred analyzovali projekty, e, analyzovali si detailne ich náklady a prínosy skôr, ako sa schváli ich, spolu, ich financovanie a aby sa jednalo o projekty, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť a vytvoria pracovné príležitosti v členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa. teraz v mene frakcie zelených pani Šreter má slovo na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Komisia e, navrhovaný nástroj zdieľania rizika vítame my zelených Finančne technicky sa spolieha tento návrh eh, na eh, návrh zelených pre projektové dlhopisy. Investície do reálnej ekonomiky aj podľa nás sú istou cestou z krízy v Grécku. My by sme eh, radi hlasovali za takýto finančný návrh, ale tak, ako to znenie je pripravené v tomto nariadení v žiadnom prípade nezaručuje, že tieto investície aj e, budú e, mať e, kvalitatívne nároky ani pre trvalodržateľný rozvoj, ani pre zabezpečenie stabilných pracovných miest. A teraz nakoniec tieto vyjednávania o naredení vychádzajú z toho, že e, sa rozpracované diálnice budú ďalej budovať. E, my e, sme za to, aby sa zle naplánované projekty zastali a aby tieto rizika boli naozaj investície, ktoré sú schopné obstať v budúcnosti a preto nemôžeme preto hlasovať za tento návrh. Teraz zmenia ICR má slovo na jednu minútu pán Vlasák. Dámy a pánové, diskutujeme dnes opatření. Dámy a páni, dnes hovoríme o opatreniach, ktorými sa Európska komisia snaží riešiť problém vysokého zadlženia niektorých členských štátov, ktoré majú problémy s likviditou a de facto s poskytovaním úverov. Pre európske hospodárstvo je dôležité, aby sa uľahčilo schvalovanie úverov, či už zo strany Európskej investičnej banky alebo iných finančných inštitúcií. Som však presvedčený, že Prílišná ingerencia do trhov s úvermi nie je vhodná. Každá banka vrátane Európskej investičnej musí podľa vlastných kritérií vyhodnotiť riziko úveru a nastaviť úrokovú sadzbu tak, aby pokrývala všetky náklady na požičané prostriedky ak v budúcnosti získa žiadateľ úver len preto, že čas prostriedkov z koheznej politiky prenesieme do záruk, to nie je ideálne. Vyriešime síce súčasný problém nízkej likvidity, ale čo skoro budeme musieť riešiť problém nesplacených nesplatených úverov a tak hospodárstvu nepomôžeme. Preto by som chcel apelovať, aby v budúcnosti sa kladol maximálny dôraz na posilnenie efektívnosti eh, koheznej politiky a nie len na posilnenie mm, e, absorpčnej kapacity. Ďakujem, Vene FD má teraz slovo pán Bafton. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Vytvorenie nástroja na rozdelenie rizik, ktoré umožní plnú absorpciu e, fondov, e, je má svoj cieľ. Ale tá skutočnosť, že komisia sa musela uchyliť k vytvoreniu takéhoto nástroja, aby upísala úvery do súkromného sektora, ale svedčí o tom, že modus operandi zvládania európskej krízy v eurozóne jednoducho nefunguje. To je ďalší príklad toho, že komisia sa snaží nájsť nejaký právny nástroj, aby vyhrala túto bitku a e, zatiaľ, čo vojna pokračuje ďalej, pretože veľké veci sa neriešia. E, je tu európska ideológia a obmedzuje rast a tá, to zavinuje pretrvávajúcu krízu. E, sledovanie európskych ideálov cez regionálne fondy nemusí vždy e, vyjadrovať najlepšie záujmy všetkých členských štátov. Je to v podstate absurdnosť celého európskeho projektu, ktorá vytvorila tento celý chaos. Herzlichen Dank. Als nächster Srdečná vďaka teraz na dve minúty má slovo pán Štadler. Pán predseda, vážené kolegyne, kolegyňa, s týmto nariadením sa um, konečne kohezná politika uh, stáva súčasťou um, uh, politiky Eurovalu a to odsudzujeme. Je to len um, z dlhov, ktoré má byť uh, istou formou mini eurodlopisov, ktoré sa prikryjú koheznou politikou. Kolega má pravdu, keď hovorila, že úsporné balíčky, hlavne v Grécku, oslabili vnútornú konjunktúru alebo z časti aj zničili a e, my e, vidíme, že e, táto politika Európskej komisie sa pomaly blíži k bankrotu Grécka. a Keď e, tu vidíme, že e, tu e, majú zdieľať toto riziko členské štáty, ktoré sami trpia veľkými ťažkosťami, tak je to eufemizmus a my všetci sme zaťažení týmto ručením a sami sme ho prežali a tu ide o um, to, že zastierate skutočnosť, e, že tento štát stojí pred štátnym bankrotom a e, uh, týmto nástrojom sa snažíme uh, ho zažehnať a to je smiešne, pretože um, Grécku sa nedá pomôcť a týmto sa mu ani nepomáha. Uh, je to len placebo, ktoré sa tu prerozdeľuje uh, týmto financovaním infraštruktúrnych projektov, prípadne operačných programov uh, je uh, štát, uh, ako je Grécko už uh, teraz, uh, preťažené a uh, nedokáže ich spolufinancovať a um, nedá sa mu tým pomôcť postaviť sa na nohy, ako to má fungovať. E, to nefunguje je to socialistický prístup, e, ktorý je odsudený na e, zlyhania. My budeme môcť zabezpečiť rast v Grécku len keď bude mať konkurenčné výhody. A konkurenčná výhoda, ktorú by teraz mohlo mať jedne, by bola výhoda z vlastnej meni, ktorá by mohla sa prispôsobiť na podmienky hospodárstva a týmto jeho urobiť konkurenceschopným a to sa nerobí a preto je táto politika zásadne nesprávna. Ďakujem pekne. A teraz pán Matula, minúta a pol. E, finančná ekonomická kríza pretrváva v celej Európskej únii a má vplyv na makroekonomickú stabilitu mnohých krajín a ich prístup k financiám. Návrh takéhoto nástroja pre rozdelenia rizika sleduje cieľ konsolidovať synergie medzi programy úverov a finančných prostriedkov Európskej únie pre tie členské štáty, ktoré požívajú podporu MMF alebo je e, Írsko, Grécko, Portugalsko, Rumunsko. Cieľom je podporiť projekty ktoré vytvoria životaschopné príjmy ako projekty do infraštruktúry, ako napríklad spoplatnené diálnice, alebo podporiť investície do výroby, kde, ktoré, e, kde pomoc štátna je obmedzená pravidlami štátnej pomoci. E, je to nástroj, ktorý je nutný pre pre rozdelenie rizika medzi EIB a inými inštitúciami finančnými s cieľom stimulovať súkromné investície a e, využiť pákový efekt koheznej politiky. Tento nástroj je pokrokom pre štrukturálny fond a kohezný fond, ktoré by inak neboli nebolo možné absorbovať do konca obdobia, teda do roku 2013. Tento nástroj veľmi dobrým nápadom a je potrebné ho schváliť. Chcel by som poblahoželať pani spravodajkyni za vynikajúcu správu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz minúta 30. Pán Stavrakakis. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, chcel by som sa poďakovať spravodajkyni pre, za metodickú prácu a vynikajúcu správu, ako aj e, ďalším kolegom za vynikajúcu prácu. E, nebudem sa vyjadrovať k podrobnostiam tejto správy. E, e, kolegovia už o tom hovorili. Chcem zdôrazniť len to, že tie zmeny, ktoré sa navrhujú v oblasti koheznej politiky, prispievajú v veľkej miere snahe naštartovať ekonomiku, vytvoriť pracovné príležitosti, e, vytvoriť, mali by sa v Grécku takýmto spôsobom vytvoriť tisícky nových pracovných príležitostí a zároveň sa dokončia e, v Grécku E, veľké projekty v rámci OSI 6, ktorá je súčasťou proje- európskej siete. Takisto sú tu aj regionálne projekty, ktoré sa zastavili a takýmto spôsobom by sa mohol využiť pakový efekt a mohli by sa dokončiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. teraz jedna minúta. Pán Krizo, Εργαλείο διάχυση του κινδύνου είναι σίγουρα σωστό, αρκεί Takýto nástroj s rozdelením rizika je správny, e, pretože sleduje za cieľ e, zmeniť hospodárstvo, spraviť ho života schopnejším, e, priateľskejším pre životné prostredie. A preto ako skupina zelených sme navrhli, že tento nástroj by mal posilniť také projekty, ako sú energetické, obnoviteľné zdroje, metro, MHD a podobne. Komisia IB rada e, sa dohodli na inej veci, skôr sa zamerávajú na dokončenie výstavbu diálnic, ktoré nie sú e, po hospodárskej stránke ani nie sú potrebné. E, po ekologickej stránke máme krízu, máme Ehm, menšiu dopravu na cestách a ehm, ak sa nemýlim, tak EIB takisto sa vyjadri rovnakým spôsobom, že toto je nepotrebné. Čiže takýto nástroj by sa mal využiť v prospech ekologického hospodárstva. Ekologické hospodárstvo má potenciál vytvoriť 20 miliónov pracovných miest v Európe. Prečo by sme aj v Grécku nevyužili tento nástroj na tento účel? Ďakujem pekne, minúta 30 kolega Teixeira. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som zablahoželať pani Hübnerovej k jej správe a k e, odvedenej práci. Čelíme situácii, ktorá môže opravniť vynimočné opatrenie e, kríze, finančná kríza, znamená, že musíme uplatniť mimoriadne opatrenia, aby sme riešili dopady krízy, ktoré pocitujeme e, v hospodárstve, na trhu práce a v živote našich občanov. Ak sa pozeráme na opatrenia, ktoré treba urobiť teraz, treba zabezpečiť, aby kohezné e, fondy sa používali maximálne efektívne, aby pomohli národným hospodárstvom. Ďakujem e, komisii za predložený návrh, ktorý navrhuje zvýšiť spolo, pomer polofinancovania a využitie kohezných fondov a to by malo podporiť súkromné investície do projektov, ktoré e, dokážu financovať iba e, verejné fondy. To znamená, že Európska komisia a IB budú môcť využívať e, pakový efekt s tým, aby úvery sa dostali do zo súkromného sek- sektora v krajinách ako je Portugalsko, ktoré to potrebujú. Dúfam, že to uh, uh, uh, pomôže podporiť spoluprácu a hospodársky rast v členských štátoch a zvýšiť súdržnosť v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz minúta a pol. Pán Celer. Vážne kolegyne, milí kolegovia, tento e, Ehm, samozrejme e, nástroj pomôže vyhnúť sa štátnom bankrotu, ale e, v mimoriadnych situáciách e, potrebujeme mimoriadné opatrenia. Rozpočtová a dlhová kríza znamená vznik mimoriadnej situácie a to znamená, že dôležité projekty sa nemôžu realizovať, e, pretože e, chýba tu, mm, chýbajú tu bankové e, prostriedky a nie sú súkromné prostriedky. Myslím si, že mimoriadné opatrenia znamenajú použitie nástrojov na zdieľanie rizikov na financovanie projektov v oblasti infraštruktúry. Kohezná a infraštruktúrna politika v tých krajinách, ktoré sa zúčastnia tohto nástroja, E, by e, mali sa použiť na financovanie takýchto projektov. Chcel, som veľmi povďačný pani spravodajkyni za to, že spresnila návrh komisie a jasne povedala, ako a kedy by sa mali využiť takéto nástroje. Som toho názoru, že nástojné spoločné e, zdieľanie e, e, rizik by mali sa uplatňovať iba počas súčasnej situácie, nemali by predikovať budúcné kroky. Ďakujem pekne, pán kolega. A ako ďalší vystupí kolegyňa Sanchez Schmidt, minúta a pol, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Chers collègues. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, dámy a páni mimoriadne náročná povaha tejto správy e, nie e, opravnená z tomu, aby sme e, nevenovali pozornosť na ľahavej situácii. Vzhľadom na nedostatok prostriedkov Grécko nemôže realizovať infraštruktúrne projekty, ktoré majú kľúčový význam z hľadiska podpory hospodárstva a hospodárskeho rastu. Grécko je hrozené eh, eh, potenciálnymi pozitívmi eh, v hodnote 1 miliardy eur v prípade, že koncesie sa nebude realizovať. Takisto je to hrozba nedodržania environmentálnych smerníc a je tu napriek problém mm, na napriek e, snahe e, e zvýšiť 10 e, schopnosť absorcii. Ocitli sme sa v paradoxnej situácii. Členské štáty, ktoré potrebujú finančnú pomoc, nie dokážu e, vynaložiť potrebné po, e, prostriedky a naopak musia platiť pokuty tým, ktorí by mali e, m, pomáhať e, pani e, E, e, spravodajkynia e, presvedčila radu, aby využila štruktúrne fondy ako záročný fond a umožnila nám získať súkromné investície. Plne podporujem jej správu, avšak sa domnievam, že mali by sme ísť ďalej. Európska únie nesprávne je obvinená z toho, že nutí jednotlivé krajiny, aby viac sporili. To je nesprávne Myslím si, že Európska únie dokáže zabezpečiť maximálnu účinnosť, ak využije všetko, čo je v dispozícii, aby zabezpečila hospodársky rast a podporila infraštruktúrne e, projekty na, do budúcnosti. A teraz pani Ivanova, minúta a pol. Господин председател, уважаеми колеги, Безспорно, кризата нанесе сериозни щети. Как... Vážení колегови, а нет o tom, že kríza má negatívny dopad na verejné financie a bankový sektor členských štátov. Tieto problémy s likviditou eh, eh, znamenajú, že na veľké projekty infraštruktúry, investičné projekty nie je prístup eh, k úverom a je tu takisto aj problém s Fondom súdržnosti. Podporujem komisiu v jej návrhu vytvoriť tento nástroj s rozdením rizika, pretože to môže byť akýsi katalizátor, ktorý um, uľahčí prístup k financovaniu a zabezpečí pokrok. Musím však zdôrazniť, že problémy nemá iba tých 6 krajín, ktoré už bolo vykúpených, ale iné krajiny, ktoré majú dobrú finančnú disciplínu a daňovú disciplínu, nemajú prístup k takýmto nástrojom a sú to rovnako členské štáty, ktoré majú jeden, z najnižších príjmov na hlavu obyvateľa. Takže ak obmedzíme prístup k týmto nástrojom len na určité krajiny, tak vyšleme zlý signál pretože problémy s likviditou má každý. Takže navrhujem, aby komisia umožnila prístup k týmto nástrojom všetkým krajinám, ktoré by ho chceli využiť, čo zlepší globálnu realizáciu projektov a zabezpečí rast a zamestnanosť celej Európskej únie. Ďakujem. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat für eine Minute. Ďakujem. Teraz na minútu 30 má slovo pani Kasas. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa, o ktorej dnes hovoríme, o návrhu Európskej komisie, je akýmsi dôležitým pokusom, je to veľmi inteligentnou odozvou na snahu vysporiadať sa s finančnou hospodárskou krízou, predovšetkým v tých krajinách, ktoré sú postihnuté v maximálnej možnej miere, tak ako Grécko. A preto vítam pozitívnym spôsobom tento návrh, o ktorom hovoríme. E, návrh o vytvorení nástroja s rozdelením rizika, ktorý dáva možnosť členským štátom využiť <clears throat> európske fondy a využiť finančné prostriedky z iba iných finančných nástrojov, finančných inštitúcií na financovanie tých prác, ktoré a tých projektov, ktoré by mohli byť financované z kohozného fondu. Toto je možnosť uh, eh, sektora pre sektor vytvoriť pracovné príležitosti, predovšetkým v tých krajinách, ktoré zaznamenajú veľký pokles investícií, tak ako Grécko. Grécko má obrovský záujem o tento nástroj, konkrétne o e, koncesie na výstavbu diálnic a myslím si, že to bude dobrá príležitosť pre oživenie hospodárstva, pretože to moja krajina potrebuje predovšetkým, ak sa chceme dostať na trajektóriu obnovenia hospodárstva a hospodárskeho rastu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz spontánna rozpráva. O slovo požiadali piati kolegovia. Pán Luhan, pán Paška, pán Ferreira a kolega Bažesku. Minútu e, má pán neîncrederea i reticena investitorilor din sectorul privat precum i Ďakujem pekne. Myslím si, že tu neochota súkromného sektora a v niektorých členských štátoch uh, celá škála strategických projektov jednoducho sa nedokončí, nedotiahne. Sú to projekty infraštruktúry, ktoré sú najviac postihnuté. Analýzy svedčia o tom, že finančné zdroje na obdobie roku 2010 až 2013 e, budú takýmto spôsobom predstavovať niekoľko miliard eur. A tu by sme si mohli predstaviť, že ak chceme mať efektívnu <clears throat> dopravnú infraštruktúru v Európe potrebujeme obrovské zdroje, potrebujeme rozdielne finančné zdroje ako súkromné, tak aj verejné. Tento nástroj predstavuje schodné riešenie na tento problém, pretože umožňuje zrealizovať európske programy s pomocou finančných prostriedkov EIB a iných finančných inštitúcií tieto projekty sa budú môcť realizovať cez za

Ďakujem pekne, pán kolega. Chcel by som eh, pripomenúť, že eh, jedna minúta má 60 sekúnd. Pán Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos perante mais uma proposta da Comissão Europeia. Ďakujem pekne. <clears throat> Máme tu ďalší návrh Európskej komisie, ktorého, ktorý zamení pre tie členské štáty, ktoré sú v najväčších problémoch. Ale ak dovolíme komisii presun určitých finančných prostriedkov, ktoré boli dané k dispozícii členských štátov, tieto, a to citujem, tieto finančné prostriedky v podstate presunieme, odoberieme tým členským štátom, ktoré ich potrebujú cez kohezné fondy a štrukturálne fondy a ktoré sú určené na to, aby pomohli týmto krajinám s problémami, ktoré vyvolali finančné inštitúcie, ktoré pôvodne mali spolufinancovať tento projekt. Tieto projekty, to je naozaj smiešne. Namiesto toho, aby sme zvýšili finančné prostriedky, ktoré budú k dispozícii na projekty v týchto krajinách, to je to, čo potrebujeme, tu sa robí a v nasledujúcom finančnom výhľade sa v podstate navrhuje niečo, čo má znížiť finančné prostriedky k dispozícii členským štátom. Existujú iné spôsoby, ako prekonať tieto obmedzenia v súkromných investíciách. Si pozrieme úrokové sadzby, ktoré sú na štruktúrálnom koheznom fonde. Ak sa pozrieme na Rumúnsko, Írsko, Portugalsko, je jasné, že jednoducho e, to nedokážeme zafinancovať cez EU. Ďakujem, pán kolega. A teraz e, pani Basescu má slovo na jednu minútu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salut coordonarea dintre Ďakujem pekne. Ja by som chcela poblahoželať za koordináciu spojenia úverových fondov a fondov EÚ, ktoré majú pomôcť krajinám, ktoré sú v finančných problémov. Tak sa má zabezpečiť kontinuácia, pokračovanie v tých projektoch, ktoré boli financované z kohezného fondu a e, e, štruktúrnych fondov počas takýchto ťažkých e, problémov. Tie členské štáty, ktoré sú postihnuté krízou, budú vnímať tento nástroj pozitívne, pretože to pomáha riešiť zásadné problémy v infraštruktúre a takisto pomocou investícií to naštartuje hospodárstvo. Rumunsko patrí medzi členské štáty, ktoré dostáva finančnú podporu z Medzinárodného menového fondu. Eh, aj u nás hospodárske problémy mali dopad na obmedzenie investícií. A to, o čom dnes hovoríme, vítame. Aj preto, že MMF a Európska komisia odporúčili Rumunsku, aby využívalo najväčšej možnej miere európske fondy v rámci národného programu budovania infraštruktúry. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo mene komisie komisár Šemeta. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať všetkým poslancom za ich pripomienky. Teší ma, že e, máme spoločné to, že chceme pomôcť tým členským štátom, ktoré sú najviac ohrozené hospodárskou a finančnou krízou tým, že by sa rozšil tento návrh na všetky členské štáty. Viem, že o tomto sa hovorilo už počas diskusí v rôznych výboroch, aj počas dnešnej diskusie. Tu chcem zdôrazniť, že toto je vy... mimoriadne opatrenie reakcie na krízy, ktorá má pomôcť tým, ktoré sú v najhoršej situácii, teda Grécko, aj napriek tomu, že niektoré aspekty e, môžeme vnímať aj v iných členských štátoch, ktoré získajú finančnú pomoc. Na druhej strane, v časoch silných rozpočtových obmedzení, ak by sa rozšíril tento návrh na všetky členské štáty, tak by to mal potenciálne veľmi silný rozpočtový dopad. Čo sa týka pôsobnosti legislatívneho opatrenia pôvodne komisia hovorila iba o národných strategických referenčných rámcoch a projektoch v rámci nich. Po diskusiách s členskými štátmi EIB a poslancami sme sa dohodli, že rozšírime toto opatrenie aj na tie projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov v rámci Národného strategického referenčného rámca tých členských štátov, ktoré to požiadajú a e, strategických usmernení spoločenstva pre koheziu. Myslím si, že to je dobrý kompromis, ktorý zabezpečí projekty koheznej politiky a zohľadne aj iné projekty, ktoré spadajú pod ciele koheznej politiky. Komisia očakáva, že významný počet projektov pôjde do oblasti životného prostredia, vrátanie obnoviteľných zdrojov energie. Tu by som vás chcel upozorniť na to, že projekty, ktoré nesúvisia s koheznou politikou, vyvolajú množstvo otázok, predovšetkým politického a právneho aspektu, ak by sme ich chceli financovať. Tento nástroj s rozdeleným rizikom je špecifickým nástrojom, ktorý má reagovať na špecifické potreby špecifického počtu členských štátov. Nemôžeme to vnímať ako mechanizmus, ktorý ponúka ľahké východisko z programovania strukturálnych fondov alebo na urychlenie absorpcie. Je dôležité zdôrazniť, že kohezná politika opäť potvrdila, že sa nejedná iba o štruktúralne investície, ale že v rámci je možné poskytnúť aj krátkodobú pomoc. A preto vyzývam európskych poslancov, aby podporili tento legislatívny návrh. Ďakujem pekne, pán komisár. A záverom e, pani spravodajkynia dve minúty, nech sa páči. Ja by som chcela veľmi stručne hovoriť o dvoch veciach. Poprvé, myslím si, že z diskusie jasne to sme mali aj tu, aj čo povedal pán komisár, je jasné, že tento nástroj politiky si vyžiada dobrú spoluprácu medzi vykonávajúcimi inštitúciami a členskými štátmi alebo členským štátom, ktoré sa to týka. A e, tu by som chcela vyjadriť nádej, že také krajiny ako Grécko toto nové uvoľnené finančné prostriedky umožnia okamžité naštartovanie tých projektov, ktoré sú prioritné pre túto krajinu. Očakávame, že EIB a komisia ukončia všetky tie operatívne ujednania, to veľmi v krátkom čase. A druhá vec, ktorú chcem povedať, sa týka toho, že podľa mňa ako spravodajkyne sme mali veľmi dobrý, efektívny dialog. Predovšetkým s tienovými spravodajcami a s kolegami, ktorí vyjadrovali názory z iných výborov, ale aj s dánskym predsedníctvom a s komisiou, za čo by som sa chcela všetkým poďakovať. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ďakujem, pani kolega, a tým eh, pádom eh, je rozpráva k tomuto bodu ukončená a hlasovanie bude zajtra o 12. A ďakujem kolegom, ktorí sa zúčastnili na, debatu, za, na debate za disciplínu a že odolali pokušeniu pozerať dnešný futbalový zápas a ďakujem tlmočníkom za ich výdrž a trpezlivosť a aj e, našim službám za pomoc a e, tým pádom zatváram e, túto schôzu.